E, proszę Państwa, rozpoczynamy. Także poprosím vás, dámy a páni, začneme hlasovaním. Tak e, začneme. E, ide o správu, správu Sidonie Jedřejevskej a ide o opravný rozpočet 4 2011 a ide o rozpočtový rok 2012 a ideme hlasovať elektronicky. Pani sprawozdawczyni chciała zabrať głos. Bardzo proszę. E, Spravodajkynia sa chce vyjadriť. Vážený Európsky parlament, Ozývam sa z toho titulu, že nebola rozpráva, ide o veľmi dôležitú otázku, ide o financovanie e, pra, e, financovanie európskych aktivít súvisiace s emigrantmi. Apelujem na vás, vážení kolegovia, aby ste podporili túto tému vo vašom hlasovaní. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. A otváram týmto hlasovanie. Končím hlasovanie. Ďakujem pani Jendrijevská. Schválené. Teraz máme druhú správu. Pani Matera ide o, o, o mm, Ideme mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Hlasovanie elektronické. Zatváram hlasovanie. Schválené. Blahoželáme. Ďalšie, ďalšou správou je, je správa týkajúce sa e, pani Matera. Ide o Ansberg, Düsseldorf, automobilový priemysel v Nemecku. Ide o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Prosím, aby ste zahlasovali. Končím hlasovanie. Schválené. Tretia správa. Stále e, spravodajkynia je Barbara Matera. Ide o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie na globalizáciu. Týka sa to Rode, e, portugalsko. Prosím o hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujem. Ďakujem pani Matera za jej tri správy. Teraz pán Moreira ide o správu týkajúce sa e, e, zmeny úľav znamo záväzkov medzi e, nami a Argentínou. Schválené. Ďalšie hlasovanie. Pán Moreira. Ide o dohodu vo forme listu medzi EÚ a Austráliou. Za proti stržali sa schválené. No a tretia správa pána Moreiru týkajúce sa dohody medzi EÚ a Novým Zélandom. Za proti stržali sa schválené. Ďakujem pánovi Moreirovi za tie tri správy. Dámy a páni, teraz prejdeme na ďalší bod. E, e, e, sa správou je pani Wortmann Kul. Ide o dohľad nad stavmi rozpočtov a dohľad nad hospodárskymi politikami a ich koordinácia. Ide o pozmenujúci návrh číslo 13, e, elektronické hlasovanie. Dostali, dostali sme vaše vyjadrenia. Ďakujem. Ukončené hlasovanie schválené. No a teraz prejdeme na tie, budeme hlasovať o zmenách navrhovaných komisiou, elektronické hlasovanie. E, verím, že každý zahlasoval. Končíme hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať ohľadom návrhu legislatívneho uznesenia. Elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujeme a blahoželáme. Ešte raz my týmto blahoželáme správodajkyni eh, Wortman Kuhl. Ďalšia správa, je to správa pani Gulard. Ďalšou správou je správa pani Gulard a ide o opatrenia na, pre, na presadzovanie na presadzovanie rozpočtového dohľadu v eurozóne. Pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda, stení poslanci. Môžem vám potvrdiť, že vyhlásenie komisie je správne odzrkadlené v pozmenencom návrhu 11 ale keďže ide o veľmi dôležité vyhlásenie, dovolím si, aby som, ho, e, e, no, dovolím si ho prečítať. Do konca roku 2011 komisia plánuje predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade o vytvorení systému spoločného, e, spoločnej misii dlhopisov, cenných papierov v rámci spoločnej solidárnej zodpovednosti v súlade s článkom 85 o naredení o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne. Títo eurocenné papiere by mali posilniť fiskálnu disciplínu a zvýšiť stabilitu eurozóny v e, jednotlivých trhoch a využiť e, zvýšenie likvidity s tým, aby členské štáty ktoré majú najväčší e, e, úverový rating, by nemuseli platiť vyššie úrokové sadzby. E, Táto správa, ak to bude vhodné, bude sprevádzaná legislatívnymi návrhmi. E, V súvislosti s prvou e, e správou parlamente a rade o e, e, e podľa článku 8a komisie zvaží ďalšie mechanizmy v súvislosti s EFSF a stabilizačným mechanizmom v období, na ktoré sa vzťahuje správa. Toto posúdenie e, umožní nám e, zvážiť v príspevok tohto mechanizmu na zachovanie finančnej stability eurozóny, posilnenia rozpočtovej disciplíny v e, členských štátoch a z hľadiska zdokonalenia hospodárskeho riadenia a koordinácie na úrovni Európskej únie taktiež posúdiť účinnosť inštitucionálnych mechanizmov, ktoré e, e, e, upravujú uvedené mechanizmy a vyhodnotí možné prínosy z hľadiska účinnosti hospodárskej efektivity a zodpovednosti jednotlivých inštitucionálnych mechanizmov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár Oli Ren. A teraz budeme hlasovať pozmeňujúce návrhy 10, e, menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím, končím hlasovanie. Je to schválené. Ide o zmenu návrhu komisie, menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Verím, že ste zahlasovali. Končím hlasovanie. Je to schválené. A teraz ideme hlasovať o e, legislatívnom uznesení. Je to pozmenený návrh 11. Kto je za? Hlasujeme, prosím. Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz E, e, hlasujeme o legislatívnom návrhu v, e, v definitívnom znení. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujem pekne a blahoželám pani spravodajkyne Gulár. Przechodzimy do głosowania nad sprawozdaniem. Teraz e, ideme hlasovať o opatreniach na presadzovanie vykonovania nápravy nadmernej makroekonomickej nerovnováhy správa Karl Haglund. Pozmeňujúci návrh 4. E, menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz hlasujeme o, návrhu Európskej komisie v definitívnom znení. Menovité hlasovanie, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené. A teraz ide o legislatívnom návrhu, e, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem veľmi pekne. Blahoželám e, pánovi spravodajcovi Haglundovi. Správa pani Ferreira. Prevencia a náprava makroekonomických e, nerovnováh. Komisia požiadala o slovo a pán komisár Oli Ren, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ctení poslanci. Dovolte, aby som urobil nasledovné vyhlásenie v mene komisie Komisia vítá prijatie naredenia o prevencii a náprave makroekonomických nerovnovách. Toto nariadenie eh, uznáva eh, význam eh, podstatu politických výziev, to, že sa to môže výrazne meniť podľa konkrétneho členského štátu, akisto aj s prihľadnutím na rovnováhy a rozsah potrebných korekcií. V závislosti od toho e, je veľmi naliehavo e, konať na strategickej úrovni, najmä v tých členských štátoch, kde stále pretrvávajú veľké schodky bežného účtu e, platobnej bilancie. Tiež uznáva tú skutočnosť, že tie členské štáty, ktoré hromadia veľké prebytky na bežnom účte platobnej bilancie, by sa mali prepla- u- u- uplatňovať politiky, ktoré by posilnili domáci dopyt a zvýšili potenciál hospodárskeho rastu. Mm, pri realizácii tohto nariadenia komisie je odhodlaná rešpektovať eh, takýto prístup a zabezpečiť, aby makroekonomický dohľad e, e, sa upremil na krajiny, ktoré majú tak prebytok, ako je, nedost, ako je schodok e, na bežnom účte platobnej bilácii, aby sa uplatňoval diferencovanie s prihľadnutím na potreby korečných opatrení a politických opatrení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ideme hlasovať. Pozmení sa na vrch 3. Menovité hlasovanie. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to schválené. A teraz hlasujeme o návrhu Európskej komisie e, v záverečnom definitívnom znení, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ideme teraz hlasovať o legislatívnom návrhu. Pozmení sa návrh 4. Kto je za? Prosím. Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz legislatívny návrh e, v e, upravenom znení, menovité hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem pekne a blahoželám pani e, Ferreira. Teraz správa e, Diego Fejo. Vykonovanie postupu pri nadmernom schodku. Pozmenie Pozmeniece návrh 7. Hlasujeme. Menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené. A teraz e, e, definitívne znenie návrhu Európskej komisie. Hlasujeme. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o legislatívnom uznesení, menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Ďakujem, končím hlasovanie. Ďakujem pekne, je to schválené. Blahoželám, pán Fejo. Správa Vicky Ford. Požiadavky na rozpočtové rámce členských štátov. Komisie e, e, si e, praje slovo, aby mohlo robiť vyhlásenie. Chcel by som sa vyjadriť v zmysle vyhlásenia schváleného komisiou. Komisia si je vedoma svojho záväzku týkajúce sa toho, aby členské štáty vypracovali tabulky zhody, e, kde sú transpozičné e, kroky, ktoré súvisia s novou legislatívou. A toto e, je zakomponované v požiadavkách na rozpočtový rámec členských štátov, aby sa tým transp- transparentnilo konanie smerom na voličov a tým sa zároveň potvrdí konformita národných pravidel s európskymi pravidlami. Komisii je Komisia eh, je smutná z toho, že malá podpora eh, bola získaná eh, v, v, v prípade týchto požiadaviek na rozpočtový rámec členských štátov a je škoda, že sa nepodarilo presadiť mm, tému e, vytvárania tabuliek zhody ako povinný krok. Je dôležité, aby bolo zabezpečené e, okamžité schválenie tohto návrhu, preto komisia prijíma nahradenie povinnosti vytvárať e, tabulky zhody takým znením, kde sa apeluje na členské štáty, aby tak konali. Komisia je toho e, názoru, e, e, že táto, táto skutočnosť sa nebude považovať za precedens do budúcnosti a budeme úzko spolupracovať s parlamentou a, a, a radou, aby sme napredovali v tejto dôležitej horizontálnej otázke. Ďakujem pekne, ideme hlasovať. Pozmenujúce návrhy 3 až 5. Prosím, aby ste zahlasovali aklamačne. Schválené. A teraz budeme hlasovať o celom pozmenenom legislatívnom návrhu. Hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. A týmto ho možno považovať za schválené. Ďakujem a blahoželáme spravodajkyni Vicky Ford. Dámy a páni, tým sme uzavreli hlasovanie o tzv. sixpacku. Chcel by som poblahoželať spravodajcom, spravodajkyni e, výboru IKOM a tým výborom, ktoré koncipovali stanoviská k spomínaným e, správam. Myslím, že sa odviedol kus práce a chcem sa srdečne poďakovať všetkým zaangažovaným. Výsledok je vynikajúci a pochvalu si zasluhuje celý parlament. Pokračujeme v našom programe ďalšou témou sexuálna orientácia a rodová identita v rámci e, Rady OSN pre ľudské práva. Začneme odsekom 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz ide pozmeňujúci návrh číslo 12. Kto je za? Proti? No, nebolo to zrejme. Elektronicky zahlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Ešte raz. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 19. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Odsek 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 9. E, bude to delené hlasovanie. Prvá časť. Kto je za? proti Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmenujúci návrh číslo 20. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Nebolo to jasné. Elektronicky zahlasujte. Pozmeňujúci návrh 20 je predmetom hlasovania. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 3 identické pozmeňujúce návrhy 2, 7 a 14. Kto je za? Proti. Ešte si to overíme elektronicky. Ešte raz zahlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Vyzývam vás k tomu, aby ste hlasovali aklamačne a riadne zdvihli ruku. Pozmeňujúci návrh 22 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúce návrhy 3, 9 a 16 sú identické. Kto je za? Proti. Elektronicky si to overíme. 3, 9, 16. O týchto hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené. Pozmenujúci návrh 4, 8 a 15 sú identické. Kto je za? Proti? Elektronicky zahlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 11. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 21. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Elektronicky sa so ešte raz preveríme. Otváram hlasovanie si návrh 21. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Za proti Zdržali sa? Schválené. Teraz máme tri identické pozmeňovacie návrhy 6, 10 a 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Trináctka. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Bod B. To je v preambule. Ešte raz prosím elektronické hlasovanie k 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Bod B v rámci úvodných ustanovení. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 13 za. Proti. Elektronicky si to preveríme. Otváram hlasovanie. Prosím, aby ste zahlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Jednoznačne to vyšlo s pomerou hlasov. Teraz budeme hlasovať o spoločnom legislatívnom návrhu elektronicky. Zahlasujte, prosím. Končím hlasovanie. schválený. Blahoželáme. Tým uzatvárame naše hlasovanie a teraz prejdeme do sekcie vysvetľovania hlasovania. Pasamos a las explicaciones de voto. Takže ideme vysvetľovať e, hlasovanie. E, správa Korenkov, e, e, dohľad nad rozpočtovým stavom. Pani Manesko, jedna minúta. Vážený pán predsedajúci, som hlasovala za